a páni, za účasť na hlasovaní, teda zápisnica bude k dispozícii v parlamente na schválenie na začiatku budúceho zasadnutia a ak nie sú pripomienky, tak tieto uznesenia, ktoré boli prijaté dnes, budú predložené patričným orgánom. Ja by som týmto chcel